14. a od 15. do 17. program nájdete na webovej stránke Európskeho parlamentu. Želám vám šťastnú cestu domov, končím naše zasadanie.